pri príležitosti tohto dôležitého vypočutia, ktoré organizuje Výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu. Ide tu o vypočutie o financovaní malých a stredných podnikov a o úlohe finančných inštitúcií e, v prípade teda financovania týchto malých a stredných podnikov. To je pani Gardia Zabal Rubial. A a ktorá sa zúčastnila na príprave tohto vypočutia a pani Niriada. No a ja vám i hneď dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, budem veľmi stručná, lebo ako ste si už všimli, program tohto vypočutia je veľmi nahustený, už máme isté oneskorenie, takže e, aby sme neskracovali čas. Samozrejme, že výbor pre rozpočet veľmi krát debatoval o tom, ako zlepšiť dopad európskeho rozpočtu v našich spoločenstvách, v našom prostredí, ako môžeme napomôcť financovaniu projektov, e, ktoré malé a stredné podniky v našich regiónoch vyvíjajú. A keď sme hovorili o e, hearingu e, spolu s mojou kolegyňou Liach, tak sme sa rozhodli, že sa sústredíme na tieto nové finančné nástroje a e, že vlastne si budeme všímať, ako môžu národné banky pomôcť financovať tieto projekty. Takže to je ten hlavný dnešný cieľ. Mm, naozaj sme veľmi radi, že na začiatku sme mali taký otvorenejší E, program a chceli sme teda veľký priestor venovať rozprave, ale postupne, ako sa blížil termín tohto vypočutia, čoraz viac ľudí sa e, na účasť prihlásilo a to je pre nás povzbudzujúcim signálom, že sa zaujímate o to, čo robíme a preto sa chcem poďakovať všetkým spravodajcom, ktorí sú tu a teraz dávam slovo e, kolegyni Nýriade. Here to listen to what you have to say. I think it's long overdue pekne. Myslím si, že e, túto diskusiu sme už e, dlho potrebovali, keďže malé a stredné podniky sú tak dôležité pre lokálne a regionálne ekonomiky v našich krajinách. E, v Írsku predstavujú viac než 70 toho, čo lokálna ekonomika vytvára. Okrem toho máme tu problém toho, že veľmi ťažko získavajú pôžičky, takže sú v zložitej situácii. Preto ma veľmi zaujímajú vaše príspevky ja myslím, že by sme mali priesť, priasť, eh, priamo e, k prejavom, pretože máme naozaj obmedzený eh, čas. Je to dôležité, aby sme mali dosť času pre otázky a odpovede. Prvým rečníkom bude pán Antoine Cuero, Eh, senior expert z Európskej komisie z DG Budget. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for the invitation. Ďakujem veľmi pekne. Uh, pán predseda, za pozvanie. Regulačný rámec finančných eh, nástrojov eh, by som chcel teraz stručne predstaviť. Ide o nový rámec, ide o prvý viadočný finančný rámec v E, ktorý obsahuje e, súbor e, pravidiel pre túto oblasť, ktoré sú vo finančných nariadeniach, časti 8, takže ešte stále sa učíme. My v jednotlivých výročných správach a s budúcou strednodobou revíziou MFF hodnotíme aj naše prvé skúsenosti eh, fungovania aktuálneho rámca, takže ide stále o proces učenia. Ja sa teda budem eh, sústrediť hlavne na finančné nariadenia, ktoré budú riadiť oblasť eh, finančných nástrojov. Máme tu aj spoločné úpravy a spoločnú konvergenciu, aj keď teda Eh, je tam ešte stále priestor pre zvyšovanie konvergencie k princípom, eh, ktoré sú za týmto rámcom. Granty, ktoré ešte stále predstavujú eh, tú hlavnú časť výdavkov EÚ, tie vytvárajú trh. Tam môžeme vytvoriť pravidlá. S finančnými nástrojmi hráme v oblasti, kde už hráči sú a už kde, kde fungujú aj preexistujúce pravidlá, takže my sa im musíme e, prispôsobiť. Z tohto dôvodu potrebujeme flexibilitu. A povedal by som, že náš e, regulačný e, rámec je určitou zmluvou, dílom medzi komisiou, ktorá má možnosť implementovať finančné nástroje a legislatívnymi uh, Eh, orgánmi, radou a parlamentom. Vy nám dávate flexibilitu, ale žiadate eh, zodpovednosť a eh, výkazy pravidelné. Pretože flexibilita je tu, flexibilita je tu na to, aby sme zabezpečili, že je tu súlad s trhovými podmienkami keď robíme návrh nového viadočného finančného rámca, nevieme e, predpovedať, aké budú finančné podmienky e, na trhu, aké budú e, napríklad úroky a podobne. Takže potrebujeme túto flexibilitu, ale naopak vy si zaslúžite informácie, výkazy, aj aby ste mohli urobiť vaše rozhodnutia o flexibilite. Ako uvidíme neskôr, je možné zastaviť určitý finančný nástroj, pokiaľ E, dobre nefunguje, nevykazuje dobrú e, výkonnosť. E, a ako dosiahneme flexibilitu? Dosiahneme ju tak, že máme set základných pravidiel v dvoch článkoch 39 a 140. Finančné nástroje sa musia venovať zlyhaniu na trhu, musia hľadať projekty, ktoré sú ekonomicky realizovateľné, musíme zabezpeč- zabezpečiť dodatočnosť, crowd-in uh, eh, eh, investorov a nie crowd-out. Musíme zabezpečiť, eh, aby nedochádzalo k skresleniu na trhu a musíme zabezpečiť pakový efekt. To je jeden z hlavných argumentov pre finančné nástroje pravidlo nekontingentnej zodpovednosti. Každé riziko, ktoré robíme, je plne pokryté nejakým rozpočtovým záväzkom. Toto je eh, hlavný rozdiel medzi finančnými nástrojmi a eh, eh, investičným plánom FC kde e rozpočet nám dal 16 miliárd a my máme za rukou iba pre, e, tých 15 e, e, z tohto z tejto zodpovednosti. No a potom tu máme hlavné e, pravidlá a potom e, všeobecné, veľmi všeobecné povolenie používať e, finančné nástroje v každom základnom akte. Takže nezachádza príliš e, do hĺbky v parametroch, e, pokiaľ ide o finančné nástroje. Tu je tá flexibilita pre komisiu. Ako e, teda zabezpečiť zodpovednosť? Poprvé, finančné nástroje sú monitorované e, v tejto súvislosti, e, pokiaľ ide o ich výkon, ako napríklad pákový efekt. Ak ten e, tu, tu je, tak je to jednoduché, lebo sa ľahko vypočíta. Potom je tu aj trh e, trhový e, test, takže je tam potreba na trhu po takomto niečom. Kladieme si otázku, a takéto indikátory sa e, zoradia, e, vyhodnocujú. E, v každoročných výročných správach je plný zoznam indikátorov, ktoré sa spomínajú v článku 148 finančného nariadenia. Ehm, no tak tieto sa tam presne popisujú, teda každoročne. A potom je tu takáto podmienenosť ehm, v pokračovaní iba za podmienky, že ehm, výkon daného nástroja je uspokojujúci. V, mm, strednodobom, v strednodobej revízii budeme hodnotiť tých, ktorí viac než splňajú naše očakávania, ktorým zodpovedajú a ktorí Ehm, sú trošku ehm, v horšej e, úrovni výkonnosti, než ako sme očakávali a potom tomu budú zodpovedať e, určité opatrenia. No a e, implementa- za implementáciu môže byť zodpovedná priamo komisia, to je ale výnimkou, alebo e, implementácia môže byť nepriama tým, že sa iným e, orgánom zverí táto úloha vy spolu o zákonodárcovia ste ich uh, už uh, spomenuli, uh, napríklad EIB, alebo aj národné podporné uh, banky či uh, iné finančné inštitúcie môžu byť takýmito uh, orgánmi, na ktorú sa deleguje implementácia. V priebehu popoludnia uvidíme, že každá rodina týchto uh, Eh, orgánov majú svoje eh, výhody. Orgány ako EIB eh, vedia najlepšie pokryť všetky členské štáty a zabezpečiť široké geografické pokrytie a národné podporné banky zase veľmi dobre poznajú lokálnu situáciu a sú veľmi vážení partnery lokálnych orgánov No a jednou z víziev, ktorej, e, ktorou sa zaoberáme v tomto procese učenia, je, ako skombinovať e, čo najlepšie prácu týchto rôznych inštitúcií. Budeme hovoriť aj o malých a stredných podnikoch, takže jedno upresnenie, objasnenie. E, sú to teda takéto orgány, ktorým zveríme úlohu implementácie, ale väčšinou, hlavne v prípade EIB, Eh, pri malých a stredných podnikoch eh, sa buď investuje do eh, kapitálu, alebo sa zaručuje teda za dlh. Priamým príjemcom však nie je malý a stredný podnik, ale vstupujú tu do hry finanční prostredníci ako komerčné banky. V prípade nástroja pre mikrofinancovanie sú iné inštitúcie tu než banky. Takže pre malé a stredné e, podniky tu nie je táto e, e, stiažnosť, že sa musia popasovať so všetkými týmito finančnými pravidlami EÚ. No a na záver dve veci pár slov k e, silným a slabým stránkam e, tohto regulačného rámca. Aj keď je to nová úprava, ešte dobré je, že sa nám podarilo vytvoriť vyvážený set pravidiel, e, ktorý je charakterizovaný na jednej strane trhovou kompatibilitou a na druhej strane zodpovednosťou voči verejnosti Takže toto e, sa nám e, podarilo. Neznamená to, že sme extrémne dobrí, ale časť tohto úspechu e, je prepojená aj s E, tým, že sme toto e, vytvárali aj na základe e, rád napríklad EIB alebo národných podporných bank, teda na základe ich skúseností trhu sa podarilo vytvoriť takéto vyvážené súbory pravidel. A možno budete prekvapení, jednou zo síl je, silných stránok je transparentnosť. Bola to v minulosti kritika finančných nástrojov, práve tento bod, transparentnosť a to, že tam e, neboli e, takéto e, súbory pravidiel. Teraz tu súbor pravidel máme, informácie sa poskytujú a teraz tu vidíme, že stojíme skôr pred výzvami, ako využiť tieto informácie. Ako som už popísal, v oblasti implementácie máme profesionálnych partnerov, ktorí dobre poznajú E, situáciu na trhu a postupy a sú e, uznávaní aj na lokálnej úrovni. A toto je tiež e, pozitívom našich finančných nástrojov. A výzvy, ktoré pred nami spomenujú, hovorím tu o regulačnom rámci, nie o finančných nástrojoch vo všeobecnosti a všetkých ekonomických výzvach a podobne. Ale je tu jedna výzva, musíme to byť skromní, pretože sa nachádzame naozaj v procese učenia ešte stále musíme zvyšovať našu finančnú expertízu na strane dizajnu e, na komisii, v našich službách. Začíname disponovať určitou expertízou. E, máme komplexnejšie, čas komplexnejšie, presnejšie, e, vyzretejšie nástroje. Ale napríklad na strane orgánov jeden z prekážok, ktorá bráni väčšiemu využívaniu finančných nástrojov, je práve to, že je to e, teda ťažké e, e, používať, ale postupne tu budú väčšie skúsenosti. No a je to aj proces učenia na strane kontroly na rade a v parlamente. A to by som to chcel prepojiť s otázkou transparentnosti. My máme tie informácie, pretože vy ste v e, nariadeniach stanovili všetky parametre, e, ktoré musíme vykazovať a teraz je na nás, e, aby vlastne sme dospeli k tomu správnemu výsledku, ako číta tieto informácie, keď chceme hodnotiť pakový efekt, je také jednoduché odmerať, aký dopad má tento daný finančný nástroj, ako je zosúladený trh s týmto finančným nástrojom. To si vyžaduje e, určitú mieru expertízy, ktorú postupne e, kolektívne získavame. Ďalšou výzvou a e, to je zaujímavé aj pre nás komisiu, keď navrhujeme legislatívu a vy, keď ju príjmate, je potrebné tu zvýšiť našu schopnosť detekovať a definovať čo najpresnejšie E, zlyhania na e, trhu, ktoré chceme riešiť. E, ktoré sú to tie sektory, kde naozaj zlyhal trh. Nie je tu žiadna vedecká formula, ktorá by to preukázala. Potrebujete hodnotenie, potrebujete sa zaoberať viacerými aktérmi, ale na to, aby sa definovali sektory, kde sa treba, kde treba čo, ako využiť, e, do akej miery, v, akej, v akých proporciách, ako zhodnotiť e, potrebu, ako e, definovať nedostatok medzeru vo financovaní napríklad pre malé a stredné podniky. Tam nebolo jednoduché vypočítať, či k zlyhaniu došlo na strane ponuky alebo dopytu Takže musíme investovať do e, takéhoto hodnotenia, aby e, dizajn finančných e, nástrojov e, bol napokon v poriadku. A na záver musíme e, e, e rozšíriť e, e, kanály e, poskytovania a vytvoriť spoluprácu medzi tými existujúcimi keď chceme podporiť dnes malé a stredné podniky, e, máme tu centrálne manažované e, e, nástroje EÚ s viacerými programami. A aj keď tu máme určitú konvergenciu medzi pravidlami programov, predsa len sa tu treba venovať rôznym oblastiam, otázkam. Máme tu iniciatívu pre malé a stredné podniky, máme tu FC. A keď všetko chceme skombinovať, pri určitých grantoch, tak je to naozaj dosť komplexná záležitosť. A jednou z kritických e, potrieb je aj technická podpora. E, manažujúce e, orgány potrebujú väčšiu pomoc a musíme investovať do tejto technickej pomoci, aby sme štrukturovali a správne nastavili projekty. To je všetko z mojej strany a teraz už som pripravený zodpovedať na vaše otázky. Bien, merci, monsieur. Ďakujem, pán e, riaditeľ, za načrtnutie tohto e, rámca. A teraz máme niekoľko minút na e, diskusiu. Nech sa páči, pán Fernández, ďakujem. Chcem sa poďakovať za zorganizovanie tohto seminára, hearingu, vypočutia. A rovnako by som sa chcel poďakovať aj za toto vystúpenie. Moja otázka znie, už existujú všetky finančné nástroje, pretože napríklad sú tu isté finančné nástroje pre tvorivú Európu, pre program LIFE. A teda moja e, prvá otázka je, že či toto sú všetky finančné nástroje a potom, prečo je to také oneskorenie v prípade niektorých finančných nástrojov. E, vary, tu dochádza zo strany členských štátov e, k využívaniu týchto fondov tak, aby tu neboli geografické privilegované e, geografické pridelovanie týchto fondov. A ďalšia otázka. Aký je ten predpokladaný dopad pákového efektu? Je tam už zohľadnený, alebo e, sa len čaká, že sa o tom ešte len rozhodne? Ďakujem. Merci. Ďakujem. Želá si vystúpiť niekto iný, položiť otázku. Á, áno, tak môže, nech sa páči, kto začne. Liach. I think it's more how you otázka, aké tieto informácie môžu byť prístupnejšie. Je to celá európska otázka. Určite nemáme národné či verejné bankové systémy a to sťažuje každému v tomto sektore aplikovať alebo teda uchádzať sa o tieto fondy. Ako teda porekonáme túto medzeru? Ako to sprístupníme? tie rôzne druhy nástrojov. To sa veľmi e, ťažko zjednodušuje. Manažujúce e, zložky musia mať určitú pomoc a zabezpečovať, aby mali tie správne informácie pre ľudí a aby správne robili publicitu. Sí, muchas gracias. Bueno, ďakujem v tomto prvom vystúpení sme videli, že sú tu isté podobnosti, ako aj v rozprave z ohľadne Európskeho sociálneho fondu, ako vlastne e, dať tú riadiacu právomoc miestnym a regionálnym samozprávam podnikom a pokiaľ ide o tieto finančné nástroje, tak jedna z obav, ktorú sme mali, že tu nebude táto kapacita a táto e, schopnosť e, riadiť e, finančné nástroje. Ale dozvedeli sme sa, že e, komisia koná v rámci e, toho mandátu finančného rámcu a pripravuje takisto revíziu finančného rámcu. Ja neviem, či na túto otázku je možné dať v tomto štádiu odpoveď, ale chcem sa spýtať, akým smerom pracuje komisia, aby eliminovala eventuálne problémy s riadením týchto finančných nástrojov a, a pokiaľ ide teda o tie nástroje, ktoré dobre nefungujú, tak aké problémy e, spôsobili toto nesprávne fungovanie a čo chcete urobiť preto, aby v budúcnosti fungovali správne? A ja chcem položiť jednu otázku. E, nezdá sa vám, že ten e, právny rámec je dostatočne E, pružný na to, aby umožňoval rýchle a efektívne zásahy. Európa e, v súčasnosti e, sa vyznačuje obrovským množstvom pravidiel a podmienok, ktoré treba rešpektovať, niekedy nie sú kompatibilné. Tak aký je váš pocit, pán Keromysot, Myslíte si, že tieto nástroje sú adaptované, prispôsobené rýchlemu rozhodovaniu? Ak tu nie sú ďalšie otázky, tak hneď vám dám aj slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Začnem vašou poslednou otázkou. Ako som už vysvetlil, my máme dostatočnú mieru eh, flexibility v rámci reglementárneho rámca a ak chceme nejaký nový finančný e, nástroj, tak stačí, aby v programe e, bola ošetrená možnosť urobiť niečo, urobiť to, či už ide o štruktúrálne záležitosti, inováciu, malé a stredné podniky, energetiku a tak ďalej. Takže my, my nepotrebujeme modifikovať právny základ, ale môžeme to aj robiť. My máme prvé pravidlo, ktoré znie, urobiť e, analýzu ex ante, teda predbežnú analýzu a potom môžeme v rámci bodu naliehavé toto zjednodušiť a stále ale potrebujeme istú analýzu, ktorá nám stanoví, aký e, typ zásahu potrebujeme. Globálne my máme veľmi dobrú rovnováhu. E, my ešte musíme niečo urobiť e, v oblasti odblokovania e, istých zádrhelov medzi jednotlivými tými potrubiami, ktorými prúdia financie, a najmä medzi štrukturálnymi fondami a európskymi programami. A v eh, ďalšej otázke pána Fernandeša. Naše skúsenosti sú také, že tieto nástroje sú následníkmi, začali e, veľmi dobre, bez e, sklzov, a to je prípad e, Kosme Horizon 2020. Tieto nástroje sú nové, bolo treba viac prípravy. To však nie je otázka pravidel, je to otázka skôr technická záležitosť. Vytvoriť nový nástroj, analýzovať trh pozrieť sa, či finančné nástroje e, požadujú alebo e, zvýšiť záujem. Je pravda, že v štrukturálnych fondoch všeobecne vidíme pre použitie e, tých všetkých fondov, že sme v sklze. Je to však trend globálny, nesúvisí to s finančnými nástrojmi. U finančných nástrojov e, DG Regio vyvíjalo veľkú snahu, aby sa využívali, aby sa dvojnásobne zvýšilo ich využitie. Na základe operatívnych programov na papieri tento cieľ môže, tento cieľ môže byť dosiahnutý a musíme sa pozrieť na to, aby riadiace orgány, oni spúšťajú finančné nástroje na konci posledného predošlého obdobia, E, spravujú teda ešte existujúce, kým začnú nové. Pokiaľ ide o tie páky, na ktoré ste sa pýtali, to, čo sme doteraz e, sledovali a čo, čo skoro v júni uvidíte v našej. finančné nástroje e, poskytujú ten zacielený e, pákový efekt, niekedy dokonca vyššou mierou. Pokiaľ ide o prístupnosť informácií a malé a stredné podniky predovšetkým, tu musíme rozlišovať medzi tými dvoma úrovňami. Pre e, riadiace orgány je jasné, že je tu pomoc, technická pomoc, pravidlá tomto, v týchto nariadeniach sa zjednodušili v porovnaní s, pred, s predošlým obdobím. Malé a stredné podniky, e, pre ne problémom je to, že nemusia sa pozerať na, priamo na podporu EÚ. Ak malý a stredný podnik hľadá kapitál na posilnenie vlastného e, imania, môžu ísť do investičného fondu alebo E, fondov s rizikovým kapitálom v Írsku, v Spojenom kráľovstvu a v svojom prístupe chcú vedieť, či tento fond podporuje EÚ alebo nie. E, do určitej miery je im to jedno. Čo je dôležité, že my, sa, my podporujeme tieto fondy a že majú dosť zdrojov na podporu e, dopytu to je takisto e, e, pre pôžičky, idú do tradičných e, bank. Tu nežiadajú od nás podporu EÚ, majú určité slabiny a tieto slabiny jednoducho znamenajú, že nedostávajú pôžičky za normálnych podmienok vďaka zdieľaniu rizik. A musím povedať, že finanční e, sprostredkovateľia banky si dobre uvedomujú tieto možnosti v našich delegačných dohodách s rôznymi inštitúciami. Trváme do veľkej miery na marketingu týchto nástrojov. Sú tu vždy informácie, ktoré sa organizujú. Výzvou je vždy to, aby členské krajiny sú v tejto oblasti menej eh, vyvinuté. Je to globálna výzva. Nie je to otázka pravidel, pretože potrebujeme rovnaké podmienky, ale je pravdou, že ak chceme eh, dosiahnuť určitú pravidelnosť pri finančných nástrojoch, je tu úsilie urobiť to implementačne a manažujúce eh, orgány mimo rámec e, tých 5-6 členských krajín, ktoré e, majú veľmi dobré skúsenosti v využívaní finančných nástrojov. Ďalej ste sa pýtali na to, na čom prac- pracujeme pri re- revízii finančných nariadení. Čo skoro tu bude návrh zo zdieľania komisie a mali sme o tom už konferenciu. Finančné nástroji znamenajú, sú tu určité zjednodušenia, ktoré sú napríklad súvisia s požiadavkami o výkazníctve. Máme 7, 7, e, povinnosť 7 rokov e, držať informácie. Takéto z, e, zosúladenie môže zatraktívniť tieto nástroje. A pokiaľ ide o nástroje, ktoré sú e, v sklze, tu budeme e, dávať návrhy. Nepotrebujeme tak veľmi meniť pravidla. Ak potrebujeme meniť pravidla, navrhujeme to v tom omnibusovom systéme. a čo skúmame viac do hĺbky, ak chceme, aby riadiace orgány e, navršili nové finančné nástroje. Je to teoreticky možné, pretože sme e, túto možnosť zaplánovali do základných aktov. Nie je to však ešte veľmi konkrétne. Musíme teda urobiť to konkrétne premostenie a na tom pracujeme. Ďakujem. Merci. Donc le propos... Ďakujem. Takže úvodné slovo sme absolvovali, máme tu právny základ a teraz budeme mať e, vypočutie v dvoch častiach, najskôr finančné nástroje e, a zdieľaný manažment a potom tu budeme mať finančné nástroje, ktoré sú skôr centralizované e, z hľadiska manažmentu. V tejto prvej časti zdieľaný manažment tak táto časť je otvorená pre dvoch vystupujúcich. Každý má 15 minút na to, aby nám e, svoje vystúpenie predniesol. Prvá dostáva slovo pani Patricia Volinská Bartkievič, ktorá je zodpovedná za e, divíziu BGK, to je Bank gospodárstva. Krajového v Poľsku. Nech sa páči, dávam vám slovo. Very... Ďakujem za túto veľmi zaujímavú rozpravu k finančným nástrojom. V prvom rade sa chcem predstaviť, kto sme. E, Národná banka pod, e, pre podporu v Polsku vytvorená v roku 1924 100% vlastnená štátom. Medzinárodné e, nariadenia a e, je tu finančný dozor z e, e, Úradu pre finančný dozor. Zúčastňujeme sa implementácie finančných nástrojov. V, zúčastňovali sme sa i v, bývalo, v predošlom období 2007 až 2013. Rýchly pohľad na to, aké tu boli e, programy v koheznej politike v Polsku. Treba spomenúť, že administratívny systém v našej krajine sa delí medzi centrálne vládne e, štruktúry a silnú samozprávu v regiónoch ako spravujúce orgány štruktúrálnych fondov. v predošlom eh, viacračnom finančnom rámci sme mali veľkú sumu štrukturálnych fondov v koheznej politike, avšak len menej ako 1% celkovej čiastky bolo pridelených finančných, nás- finančným nástrojom. Nástrojom na podporu malých a stredných podnikov, revitalizáciu, eh, urbánny rozvoj, sociálnu ekonomiku, potom ako pilotný projekt eh, BGK bolo pritom, bola prítomná vo viacerých eh, úlohách. Treba však spomenúť, že veľká časť týchto finančných nástrojov a alokácií eh, smerovala do regionálnych operatívnych programov, takže spravujúce orgány E, bolo 16 samozprávnych regiónov v našej krajine. BGK zohrávala rôzne úlohy v implementačnom procese. Najprv to bola výplatná agentúra, ktorá sa starala o výplaty všetkých fondov EÚ, e okrem polnohospodárskeho. Boli sme vlastne finančným sprostredkovateľom prípade iniciatívy Jessica. Naďalej sme hlavným manažerom pre e, Jeremy pre 6 regiónov. Pre operačný program e, rozvoj východného Polska 5 regiónov na východe Polska sme boli spravujúcim fondom pre podporné programy pre malé a stredné podniky. Implementovali sme pilotné projekty pre eh, eh, sociálne financovanie a ekonomiku z Európskeho sociálneho fondu. Pilotný projekt, ktorý bol veľkým úspechom v tomto veľmi zložitom sektore. Neskôr sme začali byť aktívni správcom záručného fondu pre e, centrálne vládou spravovaný program. Ďalej sme boli výkonným orgánom pre technologický úverový fond. To bola taká hybridná schéma platobného systému v zmysle e, e, nových nariadení Čo sme sa poučili z implementácie finančných nástrojov v predošlom období? V prvom rade to, čo chcem zdôrazniť, je skutočnosť, že e, sme sa zhodli na tom, že finančné nástroje môžu byť veľmi prínosné. E, na úvod to nebolo až také zjavné ale vzhľadom na e, vracajúci sa charakter finančné nástroje poskytujú vyššiu kvalitu projektom a samozrejme oveľa väčší počet podnikateľov môže získať podporu. Pákový efekt znamená, že e, pomáhame súkromnému sektoru a vytvárame možnosti prezentovať nové finančné možnosti, na financovanie alebo na naplnenie medzier na trhu. Vytvorili sme do určitej miery, alebo teda snažili sme sa vytvoriť, ale vzhľadom na men- e, manažera e, e, holdingových fondov v šiestich regiónoch bol Jeremy veľkým úspechom pretože sme vytvorili flexibilný systém pre trh, pre trh a pre medzery eh, na trhu. Vytvorili sme pákový efekt, snažíme sa implementovať teraz. Tretí opakovaný eh, pri, e, pre program v jednom z vojvodstiev. Dosiahli sme teda prvý krok na konci roku 2014. Právnemu rámcu, no už tak ten bol veľmi základný v, v, v predošlom finančnom e, období. Bolo tu však množstvo e, usmernení, toto spomeniem neskôr. Stojí za zmienku, že sme boli i sme naďalej, pretože proces sa neuzavrel. Boli sme v procese učenia sa a čo sme sa naučili, už tak to je veľmi dôležité. Nesmieme to stratiť, nesmieme, nesmieme to zmeniť do veľmi riskantného spôsobu, pretože sme vytvorili naozaj systém. Čo potrebujeme, je tento systém rozvíjať, neučiť sa na novo nové pravidlá. Čo treba spomenúť, že sú tu i pozitívne stránky implementačného procesu e, z pôvodnej perspektívy, pozitívne je to, že tých zopár nariadení dáva e, členským krajinám určitú autonómiu pri rozhodovaní, môžu potom uspôsobovať veci regionálnym potenciálom, pretože kohezná politika a štruktúrálne fondy sú naozaj veľmi e, lokálne a regionálne orientované. Systém teda musí vyhovovať E, musí vyplňať e, trhové medzery čo najbližšie k sektoru e, malých a stredných podnikov. Príliš veľa centralizovaných produktov nepomôže najlepšou možnou mierou, osobitne potom, keď hovoríme o, o flexibilite. Stálo za zmienku, že proces učenia sa nestratil. A pozitívne bolo to, že e, pred začiatkom implementácie boli e, publikované nariadenia, nie však početné. Snaži, tie pozitívne boli tie, kedy e, usmernenia sa snažili vyjasňovať nariadenia, nevytvárať nové ďalšie snať ešte rigidnejšie. Zdôraznila by som i to, že naďalej máme e, dobré pracovné vzťahy založené na zdieľaní informácií medzi finančnými sprostredkovateľmi a samozrejme organizácia malých a stredných podnikov, e, orgány členských krajín a inštitúcie všetci tí, ktorí sú zapojení v poskytovaní fondov, čo však dobre nefunguje, až tak dobre teda, je to, že celkovo príliš preskriptívne pravidlá sa implementovali tie mm, usmernenia publikované v rámci e, projektu alebo počas implementačnej fázy mnohé audity, ktoré sa snažili zistiť naozaj nie veľmi dôležité, alebo treba technické aspekty. Samozrejme, pravidlá počas behu hry sa nemôžu meniť. Sú to medzinárodné pravidlá, ktoré naozaj treba zdôrazňovať. To sa nedá robiť, pretože nikto nevie, čo možno očakávať. A efekt e, nie je taký vítaný. Čo e, dobré nebolo, vytvárali sme systém e, v rámci princípu z hora nadol. Nie je to dobrý dobrý prístup k finančným príjemcom a sprostredkovateľom. Výzvy. V prvom rade e, jeden múdry muž povedal, že e, dokonalosť sa dosahuje nie tam, kde už nezostáva nič e, na doplnenie, ale tam, kde nemožno už nič odobrať. Aká je teda výzva? poslúchať tie skazy v terajšom programovom období? Už tak je, to, e, je tu tá neželateľná neistota o právnom rámci. Mnohé pravidlá e, sú už obsiahnuté v terajšom programovom období. To je otázka, ktorá, ktorá zostáva na dnešnú i neskôršiu diskusiu. Pravidla verejného obstarávania, keď sa vyberajú e, tie e, výberové orgány, už tak nie je to veľmi flexibilný spôsob dosahovať hlavný cieľ, teda flexibilný e, systém, ktorý sa uspôsobuje na potreby trhu. Aký je rozdiel medzi rámcom, ktorý sme mali? Už tak mali sme veľmi e, krátke e, právne e, úlohy. V terejšom nariadení boli tu len 4, 4 usmernenia. Momentálne bez toho, že by sa začal implementačný proces, máme už 11 usmernení. do, veľmi dobrý prístup. No už dostali sme zelenú, aby sme vytvárali, vytvárali svoj vlastný trhovo orientovaný e, systém e, dopytu. Teraz však pravidla nie sú často v súlade so systémom, ktorý sme vytvorili. Musíme sa naučiť optimalizovať systém. To je celkom jasné. Otázka znie, či musíme e, znie, zničiť aj to, čo boli naše poučenia. Flexibilita naozaj je veľkou výzvou. Možno ju učiniť bez toho, že by sa implementovali nové pravidlá, ale s určitou e, vôľou popísať systém tak, aby sa viac približil e, požiadavkám trhu, aby sme dali priestor vytvorením finančných sprostredkovateľov a partnerov pre nich. Uh, if we want to have... Potrebujeme uh, si rozšíriť kanály, aby sme dokázali čeliť to pred týmto výzvam. V našich operačných programoch pre koheznú uh, politiku pre aktuálne programové obdobie Máme približne 4 e, krát viac e, prostriedkov než v predchádzajúcom finančnom období. E, chceme byť prítomní a chceme vytvárať možnosť Eh, aby sme prispôsobovali eh, eh, systém potrebám na trhu vo rôznych regiónoch našej krajine. A čo si želáme napokon je, že nechceme tu mať úplne špecifické usmernenia, napríklad transparentnosť a zodpovednosť by sme vedeli docieliť nie tým, že budeme mať rovnaké pravidlá ako pre granty aj pre finančné nástroje. Uvediem len jeden príklad, aby ste eh, si to vedeli lepšie predstaviť. Ak máte predstaviť eh, faktúry na to, aby ste ukázali, že eh, konečným príjemcom že tí implementovali e, projekt e, v predchádzajúcom cieli v e, zárukách. To nie je to, čo vlastne tu bolo vytvorené v 15, v posledných 15 rokoch alebo ešte predtým. Nie je to spoločné pravidlo na trhu, takže prečo by sme to mali implementovať pre fondy EÚ? A potom ďalšia vec, treba sa venovať administratívnej e, záťaži, neimplementovať e, toľko veľmi rigidných e, úprav, napríklad ex ante hodnotenia keď riadiace orgány musia ukázať ex ante analýzu pre operatívny program, pre finančné nástroje, aj pre záruky a takisto pre hodnotenie rizik, ja si myslím, že to je príliš veľa hodnotení a nemusia byť navzájom navyše v súlade. Takže e, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako zjednodušiť proces, ako nezaťažovať ešte e, e, viac administratívou, než je tomu teraz. Ďakujem ešte raz za to, že túto diskusiu vedieme. Myslím si, že to, čo z nej e, e, vzíde a neskôršie e, správy môžu byť užitočné ešte v aktuálnom programovom plánovaní pri implementácii finančných nástrojov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem vám za vaše spresnenia aj za vaše želanie, ak som správne pochopil, o zjednodušenie, aby sme sa vyhli rôznym problémom a ťažkostiam. A teraz dávam slovo pánovi Aleksandrovi Bartelovi, ktorý je zodpovedný za ekonomiku, životné, ž, politiku životného prostredia a pre predseda pracovnej skupine o financovaní malých a stredných podnikov UEAPME European Association of Craft Small and Medium Sized Enterprises. Nech sa páči, dám vám slovo. <clears throat> pán predseda, dámy a páni. Srdečne ďakujem za možnosť eh, prísť dnes eh, do Bruselu a diskutovať s vami o veľmi dôležitej eh, oblasti, teda financovaní malých a stredných podnikov. Z našej perspektívy našho, našej asociácie by som chcel popísať tieto veci. Máme približne 5 miliónov, zatrošujeme približne 5 miliónov známe, e, známych e, a teda milión firiem, takže tie majú priemerne 5 e, zamestnancov, viac než 90 firma menej než 1 milión eur obrat. nepýtajú eh, eh, títo naši malí podnikatelia eh, finančné nástroje, chcú jednoducho iba prístup k financiám. Problémom celkovo v Európe sú úverové inštitúty v Nemecku, máme našťastie diferencovaný systém lokálnych inštitútov, aj z, e, e, s rôznymi e, družstevnými bankami a sporiteľňami. A tie samozrejme pracujú a sprostredkovávajú finančné nástroje vyvinuté Európskou úniou. Ale ak tieto finančné eh, inštitúty a úverové inštitúty už eh, svoju úlohu eh, nemôžu dostatočne dobre plniť, tak potom ani tieto nástroje financovania nevedú k tomu, k čomu by mali. A tam momentálne vidíme predsa len veľké nebezpečenstvo, to, že kreditné inštitúty môžu e, e, môžu byť e, nahradené vo svojich úlohách čiastočne v oblasti finančných nástrojov. Môžeme poďakovať parlamentu za to, že svojho času sa zasadzovalo za zavedenie korečného faktoru v tejto oblasti. My sme poukázali na to, že je to nutný predpoklad preto, aby e, celkový, e, celková štruktúra e, úverov bola aj napriek Bazileju 3 funkčná pre malé a stredné podniky. Počuli sme, že tento korekčný faktor tu ostane, ale teda bude podrobený dvojročnej výhrade preskúmania. My by sme radi vám odkázali týmto, že samozrejme kontinuálne hodnotenie tohto faktora je zmysluplné a potrebné, avšak tento nástroj by nemal byť spochybňovaný každé dva roky, pretože e, malé a stredné podniky potrebujú oveľa e, dlho e, trvajúcejšie úvery čo ešte potrebujeme, čo nepotrebujeme, alebo čo nepotrebujú naše úverové inštitúty, to sú eh, tie z nášho eh, pohľadu eh, príliš vysoké požiadavky v oblasti štatistiky zo strany Európskej centrálnej banky, ako v prípade Anakredit. An Z našej strany by sme sa chceli opäť srdečne poďakovať za to, že došlo aspoň teda k neformálnemu e, vypočeniu, vypočutiu, e, kde sme sa zaoberali e, zmysluplnosťami týchto plánov aj v prípade naozaj najmenších úverov vo výške 25 tisíc eur, aby nebolo potrebné v takýchto prípadoch naozaj vypracovať veľmi detailný súbor informácií, ktoré sa majú postupovať ďalej. To by predsa len e, ďalej zaťažilo naše družstevné banky a sporiteľne. Čo e, potrebujú malé stredné podniky nielen v Európe. E, chcel by som citovať to, čo povedal pán poslanec Karas v svojom návrhu správy z vlastnej iniciatívy. sektor s diverzifikovanými finančnými službami, ktorý by používal nástroje na mieru a ktoré by naozaj zodpovedali eh, skutočné potreby malých a stredných eh, podnikov. A k tomu eh, patrí to, čo naše hospodárske štruktúry, teda nielen kapitálová orientácia, ale hlavne, hlavne úvery, potrebujú hlavne úvery. V Nemecku máme inštitút, e, ktorý poskytuje určitú e, e, formu svoj pomoci, potom potrebujeme potrebný PAS program, programy, ktoré sú funkčné, nekonkurujú si navzájom, FC, Eh, poskytuje eh, globálne eh, úvery cez, Nem- cez holandskú banku. Zaznela otázka, či by to sa to nedalo aj v Nemecku zaviesť. U nás však už takéto niečo existuje, ale prechádza to cez AF. Sú tam trošku iné podmienky, ale v podstate sa tam niečo podobné ponúka. Takže bolo by dobré keby sme tu mali lepšiu cezhraničnú e, koordináciu, ktoré nástroje v ktorej krajine, ktorá inštitúcia, európska inštitúcia e, bude e, ponúkať. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci, monsieur, pour... Ďakujem vám za tieto informácie o financovaní malých a stredných podnikov. Veľmi správne ste povedali, E, a uviedli to, čo potrebujete, že nie sú to nástroje, ale, na, ale úvery a fondy. Z A, ak je možné, a aby, to bol, aby tie vlastne nástroje boli e, ľahké a pružné, aby sa dali prispôsobovať indikátory aj štatistiky. Máte tu nejaké otázky, pani Gardeza Bala a pani Niriada? Nech sa páči. Ďakujem pekne, ja mám otázku a, a trošku komentár a otázku pre pani Volinsku Bartkievič. Bol som dosť e, e, zmetený, obávam sa, že e, som sa trošku nevyznal, pokiaľ ide o to, čo, o tie poučenia z predchádzajúceho a porovnanie s predchádzajúcim obdobím. Mohli by ste to trošku písať? Pozitíva aj negatíva sa zdajú byť do veľkej miery rovnaké. Na jednej strane to bolo takto, na druhej tie isté veci až tak dobre nefungovali. Takže možno som dosť nedával pozor, ale možno by ste mohli popísať, čo by sme sa naozaj mali, v čom by sme sa mali použiť z týchto vecí a aké konkrétne, uh, sú to konkrétne príklady z jednotlivých projektov. Takže prečo tam e, zdá sa je taký veľký rozpor. No a ak som vás správne pochopil, ako povedal pán predseda, áno, zjednodušovanie, zjednodušovanie pravidel, na tom sa zhodneme, ale ja mám e, pocit, že ak ide o e, ten dôraz na ex ante, e, že o tom v tejto súvislosti ste boli dosť frustrovaná, že sa to sa, sa stáva viac a nie menej dôležité. Nechcem tu hovoriť za všetky politické skupiny, možno e, sú tam určité odchýlky medzi nimi, ale myslím, že celkovo toto je práve ten smer, kam e, ideme. Chceme vedieť vopred, kam e, e, nasmerujeme peniaze daňových poplatníkov, či to bude fungovať, tak a mať tam určitú mieru objasnenia. Takže to je to, čo presne potrebujeme. Akurát to musíme urobiť efektívne a zjednodušiť to. Prosím. Merci, monsieur Olbricht. Ďakujem, pán Olbricht. Ďakujem. Myslím, že v rámci našej diskusie o revízii vedočného finančného rámca je dôležité, že komisia dnes spomenula, že by sa to malo vyriešiť v, v, v rámci revízie e, viedočného finančného rámca. Teraz tu máme, e, chcem teraz naviesť na to, čo povedal pán Sarva, má E, musíme sa zobrať tým, čo nefunguje veľmi dobre. A sme len v polovici viadočného finančného rámca. A zvyštová otázka, môžeme to zmeniť teraz? Môžeme zmeniť usmernenia pre budúci VFR po roku 2020? Alebo môžeme zmeniť tento systém usmernení už teraz? Ak máme priveľa usmernení, ak prichádzajú neskoro a opakujú sa, ak je tu táto e, ex ante podmienenosť, je správne, že áno, je pravdou, že je potrebná, ale ak som to správne pochopil, e, my multiplikujeme ex ante e, podmienky v určitých rovnakých podoch. Takže to je veľmi závažné. Bolo by dobré, e, keby sme to urobili súčasťou revízie VFR a vyčistili to, to by sa malo revidovať. Ale e, pýtam sa, či je možné revidovať to teraz, alebo by sme mali e, čakať až na obdobie po roku 2020. Ďakujem, pán Rubich. Zrečne ďakujem. Prepačte, neviem, či by som mohol položiť otázku. Teraz e, e, pán Pecer nehovoril do mikrofónu. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je venais de donner... Áno, hneď vám dám slovo, ale ešte predtým chcem dať slovo pánovi Rubigovi. Ďakujem, pán predseda. Ide, chcem sa vzťahovať na e, úpravu o, e, e, o, pomoci, o podpore, o subvenciách. Ak nejaká firma nemá dostatok likvidity, je v ťažkostiach, je možné, že je to z dôvodu e, e, vývoja produktov, že e, investície do produkčných kapacít alebo do tvorby trhov alebo do funkcií scaling up by mohli byť potrebné. A teda ide o zlepšenie finančnej situácie danej firmy. Takže keď sú firmy v ťažkostiach, de facto dnes už nie je možné zlepšenie ich finančnej situácie umožniť. E, pýtam sa, e, myslí sa tu, pomýšľa sa tu na nejaké zmeny, pretože práve scaling up e, zohráva veľkú úlohu a tam je dôležitá likvidita aj vlastný kapitál. Keď tie nie sú v dostatočnej miere k dispozícii. Práve to, e, čo potrebujeme zo strany EÚ, je rizikový e, kapitál. To chceme podporiť, lebo to vedie k novým pracovným miestam. Bez investícií do produkčných e, kapacít, do trhov, do inovácií, tu jednoducho nebudeme mať nové pracovné miesta. Tu by som si naozaj želal presnejšiu definíciu. Ďakujem. La parole est à monsieur Maille. Pán Maille. E, chcel som položiť e, e, krátku otázku Antoánovi, ktorý hovoril predtým. Chcem sa spýtať niečo k Írsku. Ak tieto všetky finančné nástroje a prostriedky sú tu, dá sa povedať, že Eh, strategická eh, banková eh, korporácia a investičný fond sú tými miestami, ktorými sa tieto prostriedky dostanú do Jirska? C'était votre question, monsieur Maille. Y a-t-il d'autres questions Ešte sú ďalšie otázky. Ďakujem, pán Maj. Nie, myslím, že nie. Takže ja tiež by som rád jednu otázku položil. Variť to nie je e, výzvou, keď chcete, aby Európska únia, ktorá pokrýva 28 členských štátov, e, v, do služieb financovania malých a stredných podnikov, ktoré sú toj, tým základným prvkom tých lokálnych, e, lokálnych sietí. A týka, treba Týka sa to tých finančných zariadení, bank, finančných inštitúcií. A čo my môžeme urobiť na európskej úrovni, aby sme sa dostali na túto úroveň do terénu? Ja nepoznám rentabilný podnik alebo malý a stredný podnik, ktorý by nemal finančné problémy a e, problémy rentability sú často spojené s tým, že členský štát neaplikoval včas potrebné reformy tak, aby uľahčil rentabilitu podnikov. A preto ja sa obávam, e, že keď, sa na tak, keď chceme takúto nejakú operáciu spustiť z Európs, na európskej úrovni, tak tu máme rôzne právne zábrany, rôzne predbežné správy ex ante, E, sú tu risky, rizika, nie sú tam rizika a toto nie je ľahké prekonať. A samozrejme je tu potom imperatív dôvery. E, tam musíme pokročiť, aby sme sa mohli rozvíjať. Ďakujem vám, e, vážená pani, aj pán e, vystupujúci a nech sa páči, dám vám slovo e, na odpovede na otázky. Nech sa páči. Rozdiel medzi e, tým predchádzajúcim finančným rámcom a aktuálnym viatočným finančným rámcom je, že predtým sme tu nemali toľko pravidiel v e, právnom rámci. Vyvinul sa tento systém v každej e, krajine. Na teraz v Polsku napríklad máme veľmi diferencovaný systém vychádzajúci z regionálnych orgánov a finančných príjemcov, ktorí nie sú komerčnými finančnými inštitúciami. Dostali sme eh, zelenú pre vytvorenie takéhoto eh, systému finančných, eh, pre implementáciu finančných nástrojov. Cieľom vytvorenia tohto systému bolo venovať sa tým oblastiam, kde došlo k zlyhaniam trhu. A keď sa pozrieme na aktuálne programové obdobie, Ehm, myslím, že namiesto toho, aby sme vyvíjali e, už existujúci systém, e, vytvárame nové finančné nariadenia, legislatívu a prelegislatívu e, v forme usmernení 11 usmernení už popisuje, ošetruje veľmi technické operačné problémy, ktoré niekedy nie sú prispôsobené e, tomu, čo už je etablované, tomu systému, ktorý už teraz dobre funguje a je vytvorený. Takže e, ťažkosti toho predchádzajúceho sme nevyriešili e, tým, že sme vytvorili nový systém, pretože sa iba vytvorilo niečo nové. napríklad finančné prostrednícke inštitúcie, ktoré poskytujú malým a stredným podnikom financie nie teda tie komerčné ako banky, ale e, e, e garančné fondy, úverové fondy, e, e, lokálne, regionálne orientované e, finančné inštitúcie. E, e, sme tu mali a pre aktuálne e, e, programy by sme tu chceli určitú mieru štandardizácie dosiahnuť. E, bola by bývala želateľná, ale Niekedy príliš veľa pravidiel môže byť e, prekážkou pri e, implementácii, pri správnej implementácii e, finančných nástrojov. To som tým chcela ukázať. Finančné nástroje v koheznej politike, v štruktúrálnych fondoch musia sa venovať rizik rizikovým, e, rizikovejším e, projektom, nevenovať sa súkromnému sektoru. E, pre súkromný sektor sú tu napríklad komerčné banky. A komerčné banky môžu poskytnúť financovanie malým a stredným podnikom, tak finančné nástroje nebudú potrebné. A do tejto miery exante hodnotenie je veľmi potrebné. S tým súhlasím. Ale ak e, tento systém e, e, vedieme tým smerom, že budeme mať tu príliš veľa ex ante hodnotení potrebných, tak tu budeme mať neustály proces hodnotenia zlyhaní na trhu. Napríklad v Polsku v roku 2013 väčšina riadiacich orgánov kontrahovalo poradcov na vytvorenie týchto ex ante hodnotení pre e, trhové zlyhania. Potom e, tu bolo usmernenie, ako hodnotiť, ako robiť tieto hodnotenia ex ante. A teda riadiace orgány museli prispôsobiť svoje analýzy týmto novým usmerneniam. Do určitej miery to bolo správne, Oni toto eh, eh, hodnotenie potrebovali pre špecifický eh, čas pre, každý, pre hodnotenie každého operačného programu. Ale situácia na trhu sa môže veľmi rýchlo zmeniť. My sme to zažili v roku 2008, 2009, 11, 2012 kedy napríklad sme v operačných programoch mali indikátory z Lisabonskej stratégie, a museli sme eh, sa im prispôsobiť a v roku 2008 eh, tu bol dopad finančnej krízy, zmenila sa situácia na finančných trhoch a eh, kvôli tej skutočnosti, že systém bol flexibilný, vedeli sme poskytnúť tie správne finančné produkty E, na mieru e, finančným medzerám. Tieto e, ex ante hodnotenia trhu sú veľmi potrebné. Ale ak budeme robiť také nariadenie iba v tom zmysle, že potrebujeme viac ex ante hodnotení pred každým krokom, ktorý príjmeme, vytvoríme veľmi dobrý poradný sektor pre ex ante analýzy, ale nebudeme implementovať správne e, finančné nástroje. E, ja mám e, takéto obavy. Príliš veľa ex ante analýz môže byť rizikových. otázkov, je, kedy ich potrebujeme v, skutočne v procese implementácie. No a jeden z hlavných dôvodov, prečo sa meška implementácia, prečo meška implementácia aktuálneho programového obdobia, to, je, to súvisí práve s touto neistotou manažeri implementujúcich e, týchto e, programov v Polsku neukončili ešte stále proces ex ante analýz. To je ten e, to je to vysvetlenie. Ďakujem pekne za pozornosť. Si, madame. Ďakujem. Keď vás počúvame, tak máme naozaj pocit, že to nefunguje. Ehm, takže ja teraz dám slovo e, pánovi Eromisu, ale ešte predtým dám slovo pánovi e, Bartelovi. Nech sa páči, pán Bartel. Máte nejaké komentáre k tým otázkam, ktoré vám tu boli položené alebo ktoré tu odzneli? Keďže priama otázka na mňa nesmerovala, e, tak snáď len poznámka finančné nástroje e, by mali kompenzovať zlyhanie trhu pri financovaní malých a stredných podnikov, keď sa pozrieme na tú situáciu, objavuje sa to menej, než by sa predpokladalo a tie finančné nástroje by sme nemali sa snažiť brať ako vyváženie prehnaného regulovania finančných trhov pri všetkej tej nevyhnutnosti stabilizovať trhy a, a tú finančnú nevyhnutnosť aj, aj hospodárskú bázu podnikov treba zohľadniť. A tu pripomína, pripomínam CRR, tiež aktuálna diskusia v Bazílej, pokiaľ ide o nová, novú kalibráciu rizík alebo navrhované ohodnotenie Eh, hypotekárnych úverov ďalší, ďalší kritický eh, faktor pre financovanie eh, stredného stavu. Ďakujeme parlamentu za vašu podporu, za podnety pri minulých i terajších diskusiách a pre, pri podpore v korektúrneho faktoru, ale aj pri ďalších témach. Ďakujem. À la seconde séquence. Takže skôr ako prejdeme k ďalšej časti, pán Peromisu, ktorý ste nám hovorili o, e, o reglementárnom rámci a keď ste si vypočuli e, pani Bartkievič a pána Bartela, máte pocit, že máte nejaké operačné nástroje a dožad, je po nich dopyt? Dáva to príležitosť istým spôsobom e, v, uvoľniť ich v priebehu mesiacov? Máte ten pocit? V sektore malých a stredných podnikov odpoveď je áno, áno. Môžeme povedať, že práve vďaka e, tomuto investičnému plánu sme mohli viac menej e, e, obslúžiť dopyt v jednom konkrétnom nástroji a to sú garancie pre e, bankové pôžičky pre malé a stredné podniky. My máme viacero nástrojov, ako reagovať na tieto žiadosti v rámci programu Horizon 2020 COSME a takisto aj v rámci nového programu pre kreatívny a kultúrny priemysel. A my môžeme poskytovať garancie bankám. To znamená, že banka nás požiada o podporu a my vlastne ponúkneme garanciu na pôžičku, ktorú žiada malý a stredný podnik. A my to, toto sa sformalizuje, FEC, FSC e nám umožní reagovať. Samozrejme, že tam sa neočakávajú nejaké také významné zmeny z hľadiska e, re, strednodobé revízie E, úspechom je nielen to, že tu máme žiadosť, a e, potom nastane taká delikátnejšia fáza a síce, že my sa snažíme o to, aby sme sa nedožadovali nejakých dodatočných požiadaviek. A to je presne to, lebo ak vy ponúknete banke nejaké garancie, prerušuje pán predseda, tak vy, ja predpokladám, že vy dostávate veľmi veľa žiadostí a teda, je tam skutočná pridaná hodnota, alebo je to len garancia príležitosti? Na jednej strane si treba pozrieť, aká je koncepcia toho nástroju a potom kontrola, ktorú my vykonávame, tá musí byť správne nakalibrovaná. Až doteraz sme e, relatívne v komfortnej situácii, pretože my žiadame od bank príslušné doklady, a my potom e, samozrejme trváme na istých parametroch a pravidlách, aby sme boli si istí, že to sú pôžičky, ku ktorým by nedošlo bez e, týchto garancií. A potom, pokiaľ ide aj o určenie tých fondov a aj pokiaľ ide o ich objem. Samozrejme, že toto je e, taký permanentný kolobeh, ktorý stále prebieha. Áno, hovorí, e, reaguje Pán predseda, my uzavrieme túto prvú sekvenciu a teraz prejdeme e, k, tým, k tomu centralizovanému manažmentu. Prvým vystupujúcim je Christian Dubary, ktorý e, je na čele európskych záležitostí e, v departmente BPI France, to je filiálka investičnej, verejnej investičnej banky vo Francúzsku Pán Džibari, nech sa páči, dávam vám slovo. 15 minút. Dobre, Our practical experience with a central... V mojom vystúpení sa budem venovať konkrétnym nástrojom. Nie, najskôr ešte niekoľko slov o BPI France. Ako ste povedali, my sme pobočkou CDC a francúzského štátu. Vznikli sme v roku 2013 ako fúzia už existujúcich e, inštitúcií. Máme záruky, pôžičky, inovácie, e, fondy fondov, malé investície, aj stredné, aj veľké investície, teda strednodobé, dlhodobé investície. My poskytujeme tak e, pôžičky, ako aj krytie. Naše hodnoty sú byť privetivý voči podnikom, dostupný, optimistický, praktický a robíme všetko preto, aby sme presadili tieto hodnoty z hľadiska finančných nástrojov a myslím si, že sme úspešní. Veľmi stručne kolega Dominik e, bude neskôr hovoriť o úlohe BPI v istých konkrétnych oblastiach a ja by som chcel hovoriť o oznámení z roku 2015 o úlohe NPB pri podpore investičných plánov v Európe. To potom umožní posúdiť úlohu NPB pri podpore európskych eh, programov investícií. Pozitívne aspekty tohto Pozitívny aspekt tohto oznámenia je v tom, že dáva pomerne širokú definíciu NPB, teda Národných podporných bank. Uznáva know-how týchto bank, najmä eh, z hľadiska miestneho trhu. Oznámenie otvorilo cestu k posilnenej spolupráci medzi NPB a skupinou investičných bank. Z hľadiska finančných nástrojov je to vlastne alternatíva ku grantom. Máme tu vysokú ku istotu pôsobenia e, v porovnaní s finančnými nástrojmi. Je tu podporný e, mechanizmus k finančným nástrojom. Väčšinou tu máme teda širší dopad ako pri pôžičkách, pretože e, sa tu prejavuje aj pákový efekt pre rôzne e, projekty. Je, existuje tu aj motivovanie príjemcu k tomu, aby skutočne tieto finančné prostriedky využil a po ich splátení tieto peniaze sa môžu znova investovať a tým sa zaručuje ten viacnásobný efekt. Treba poznamenať, že tie granty sú ešte stále potrebné pre niektoré projekty v niektorých oblastiach, kde by to inak bolo veľmi komplikované. V oblasti implementácie je úloha ENPB e veľmi dôležitá a to nie len e, preto, že e, my sme hlavným príjemcom európskych nástrojov, ale aj preto, že vlastne sú to subjekty, ktoré môžu mať tú schopnosť dávať dohromady verejné prostriedky a vytvárať systém, ktorý dokáže pritiahnuť aj súkromné peniaze, čo je vlastne ten celý zmysel toho, čo sa snažíme robiť, keď spolupracujeme v oblasti európskych nástrojov. Pokiaľ ide o praktické používanie týchto nástrojov zo strany národných podporných bank. NPB sa vo veľkej miere od samého začiatku na týchto aktivitách podielajú. Pracujú aj na dojaďovaní už existujúcich nástrojov a na vytváraní nových nástrojov, platformiem, možností. Niektoré príklady transakcií eh, sú uvedení aj v tejto prezentácii. V roku 2015 sme tu mali záruky pre inovatívne pôžičky. Kolegovia z Nemecka zase podpisovali program záruk a E, ďalší kolegovia Polsky podpisovali e, program záruk na rok 2015, ak sa nemýlim. A v roku 2015 bola podpísaná ďalšia záruka. A toto všetko sú príklady toho, ako národné podporné banky pôsobia v oblasti poskytovania pôžičiek pracujeme aj na projektoch a na poradenskej činnosti, tak ako to funguje v rámci EIB a takisto aj podľa príslušných nariadení. A koncom roku 2015 náš prínos k európskym investičným plánom predstavoval 700 miliónov eur. Bolo to čiastočne, išlo to čiastočne o e, pôžičky a čiastočne o investície vo francúzskom súkromnom investičnom fonde. Ak sa chceme podrobnejšie pozrieť na náš program, tak zistíme a môžeme zistiť, v čom tie nástroje prinášajú pridanú hodnotu k tomu, čo už e, predtým existovalo na národnej úrovni. Náš program to je vlastne schválenie EIF e, v máji 2015. E, to bolo podporené aj E, tou oblasťou pre malé a stredné podniky, najmä pokiaľ ide o postupy. A prinieslo to malým a stredným podnikom 20 miliónov pôžičiek. Máme tu ďalej dva e, podprodukty. Je, je tu jednak inovačná pôžička, ktorej cieľom je financovanie spustenia priemyselných e, projektov a inovácií. E, to je určené pre tie podniky, ktoré by si inak takúto inováciu nemohli dovoliť. Druhý produkt je City Investment Loan, to, je in, to sú inovatívne projekty, ktoré sa snažia v prípade súkromných investorov sústrediť u nich investičné prostriedky. Takže toto sú naše produkty a ako zapadajú do e, nášho celkového programu. Najavo vidíme, e, že tu máme prvú fázu, realizovateľnosť, spustenie, zdieľanie rizík v oblasti vedy a výskumu a napravo máme zase fázu rastu, kde máme e, pôžičky určené na rast. E, poskytujeme ich spolu súbežne s komerčnými bankami a potom je tam taký voľný priestor, ktorý sme práve zaplnili dvoma novými produktami a tým sme tento prázdny priestor medzi financovaním vedy a výskumu vyplnili teda je to na jednej strane financovanie vedy a výskumu a na druhej strane pôžičky na rast. Keďže je to do istej miery riskantné a na trhu sme mm, zaznamenávali do určitej miery problémy a často aj je to určené pre nové podniky asi do mesiaca sa dá konštatovať, že 50 až 60 nášho portfólia sa zrealizovalo a že my sme podporili okolo 700 podnikov. V súčasnosti e, žiadame o ďalšie portfólio. A na záver ešte chcem uviesť prezentáciu, ktorá sa týka ďalších nástrojov, na ktorých pracujeme. Okrem inovačných záruk pre malé a stredné podniky. Tu máme aj celý ten tvorivý a kultúrny sektor, kde poskytujeme záruky, pracujeme na zárukách pre midcaps. To sú podniky, ktoré majú 500 zamestnancov. Ďalej pracujeme na analýze možnosti financovať alebo aspoň ručiť za investície, ktoré sa zameriavajú na budúcnosť e, v priemyselných podnikoch v rámci tých CAPS a v prípade EIF pri zabezpečovaní a potom tu máme aj platformu, ktorá bola spustená v rámci Junckerovho plánu. V súčasnej dobe vytvárame spolu investovanie pre skupinu EIB, SPI fond to nazývame a funguje to v rámci Národného programu investície do budúcnosti. No a potom tu máme ešte ďalšie oblasti, najmä v oblasti e, cenných papierov. Tam je dobrý potenciál pre práci na nadnárodnej úrovni E, na podpore, pri podpore rizikového kapitálu. To je tak zhruba, aby ste mali predstavu o jednotlivých projektoch, ktoré máme v portfóliu možných projektov a nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem vám za pozornosť a ja rád odpoviem na všetky otázky. Ďakujem. Ja mám takú malú otázku operácie, ktoré ste spomenuli, mohli byť uzavreté bez finančných nástrojov Európskej únie? Alebo inak povedané, keby nebolo bývalo týchto garancií e, zo strany Európy, tak tieto boli by ste tie operácie spustili alebo nie? To je veľmi komplikovaná otázka, znie odpoveď ja si skutočne myslím, že pokiaľ ide o ten inovačný e, program, tak e, tam to nefigurovalo v našom spektre. My sme to mali v úmysle urobiť, ale ne, nemali sme dostatočne solídne garančné mechanizmy na tú dobu, aby sme mohli e, skutočne pripraviť optimizovanú ponuku, ktorá by reagovala na potreby e, a, podnikov. Pokiaľ ide o nástroje a projekty, tak o tom sme trošku pred prezentáciou už diskutovali. Predtým, ako bol tento, program spust- tento Európsky investičný program spustený, tak sme e, podpísali dohodu o e, sledovaní z EFI a vlastne máme tak trochu podobné ciele aj spoločné teda investície a my sme v rámci tejto spolupráce identifikovali jeden projekt a mm, vlastne vyvinuli sme isté dodatočné úsilie a my sme vtedy tie veci naozaj nerobili inak, ale robili sme oveľa viac, ako sa od nás očakávalo. Samozrejme, tá prvá pridaná hodnota je kvantitatívna, robíme viac a pokiaľ ide o aplikáciu tých nástrojov, tak vidíme, že sú, je tam pridaná hodnota, nová pridaná hodnota, ktorá je priamo obsiahnutá v týchto projektoch. Je to samozrejme komplikovanejšie na dlhú diskusiu. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Dominikovi de Krajankur, ktorý je generálnym e, tajomníkom organizácie European Long Term e, Investors. Ďakujem za túto možnosť. Táto asociácia investorov práve bude obnovať svoju štruktúru a riadenie. Je to v dobrom rámci, kde chcem hovoriť v tomto kontexte o jej úlohe. Potom chcem nastoliť e, štyri e, otázky a skončiť e, posolstvami. V prvom rade, keď sa hovorí o národných inštitúciách, nie je tu jednotná skutočná definícia. Možno, že by som sa poprosil ďalšiu priesvitku. Nie je tu jednotná definícia toho, čo sú NPDI. Len vám môžem dať všeobecný, e, všeobecné prvky. Nie je hneď nevyhnutné povedať, že všetky, všetky majú rovnaký obchodný model. Zdieľajú však nasledovné charakteristiky, sú verejne vlastnené poprvé, súčasne však pre, sú riadené komerčne a používajú e, princípy rozumného bankovníctva. To je u nich osobitné. Ich cieľom nie je prioritne zisk, ale podpora verejných e, a európskych politík. Určite vám neuniklo, že veľký rozdiel medzi politikou a e, obchodnými politikami. Oni sú nezávislé od politiky, a tu ide samozrejme o otázku výberu projektov. Na národnej úrovni sú tým, čo je na európskej úrovni Európska investičná banka. Nemali by na trhu teda si konkurovať, ale mali by e, riešiť zlyhania trhu. Preto by mali zohrávať kontracyklickú úlohu. Dva hlavné e, e, aspekty ich pridanej hodnoty. Po prvé, ich kapacita posudzovať verejnú hodnotu investícií, a tu mám na mysli čosi, čo sa líši od komerčného prístupu k, finančnému návrat, k finančnej návratnosti investícií. Hovoríme tu o posudzovaní verejnej hodnoty investícií a tu typicky ide o pridanú hodnotu a potom poradenská kapacita, pretože vzhľadom na ich e, skúsenosti a charakteristiky. Na trh prinášajú e, tieto vlastnosti. E, ide o štrukturovanie projektov a ich financovanie. Nie všetky majú teda rovnaký obchodný model, ale všetky majú záujem o dlhodobé investícii. Tu ide teda o tú metaforu toho mosta, ktorý oni môžu premostenia, ktoré môžu poskytnúť medzi verejným sektorom a súkromným sektorom zameranom na e, trh. Je to veľký kultúrny rozdiel, ktorý na základe 30 rokov skúsenosti naozaj poznáme. Výhody týchto inštitúcií, už ste to povedali, pán predseda, ich e, blízkosť e, lokálnym hráčom, malým a stredným podnikom, e, sieťam. O to neustále vykonávajú. samozrejme zrýchľujú e, príchod nástrojov na trh. Bolo by veľmi zložité zasiahnuť 100 e, tisíce spoločností z Bruselu či Luxemburgu v teréne Väčšina členských krajín má národné takéto banky podpory, niektoré ich len vytvárajú a je ich len veľmi zopár, ktoré nemajú žiadne nástroje. Keď EIB hovorí, že je tu teda požičiavanie, poradenstvo a zlučovanie, tak toto je to, čo som zamýšľal. Sú teda dôležité pri implementácii finančných nástrojov majú veľa skúseností. Mnohé už 20 rokov implementovali finančné nástroje. Nepoviem vám na všetkých týchto finančných nástrojov, ale to, tieto skúsenosti sú dôležitým e, aspektom. Ešte pár slov k EFSI. V rámci Európskeho investičného plánu paradoxne to nie je finančný nástroj, aspoň nie z regulačného pohľadu, ale z praktického pohľadu to finančný nástroj je, keďže priamy prístup k, námi, k národným inštitúciám doteraz bol zamedzený. Momentálne sú tu tri možnosti spolupráce v tomto rámci. Poprvé, spolufinancovanie veľkých projektov, to sa nevzťahuje na malé a stredné podniky. Po druhé, sprostredkovanie medzi skupinami v rámci EIB. Po tretie potom nejasná možnosť pracovať prostredníctvom platformiem. Pokiaľ ja viem, platformy nie sú veľmi ešte realitou, ale je tu ten potenciál spájania sa v regiónoch. To je pre mňa veľmi dôležité, neposlednej miere môžu participovať a budú participovať na poskytovaní poradenských služieb cez tých eh, poradenských sieť, poradenské siete alebo úzly. Moje štyri otázky, ktoré som avizoval. Prvá otázka prečo sa využíva centralizovaný európsky budget na použitie týchto operácií FC a nie štrukturálne fondy alebo rozpočty členských krajín. O tom sa tu dosť hovorilo, nemusím e, to rozoberať. Nie sú osobitne užitočné pre finančné nástroje, ale potreba zjednodušiť pravidlá e, sa viackrát opakovala. Zjednodušenie pravidel je nevyhnutnosťou. Ďalší hráči na trhu sa jednoducho e, zdráhajú týchto nástrojov, pretože sú zložité a nákladné. Jedným slovom snať ešte alebo jednou priesvitkou k modelu e, fondu typu EFSI alebo tohto systému na ľavej strane, kde EU. EIB prichádza až s druhou pozíciou a e, e, potom prichádza súkromný sektor. To sa dá replikovať, kde NPBI, e, národné štruktúry, zohrávajú úlohu EIB. Druhá otázka moja znie, ako zabezpečiť pridanú hodnotu, a e, aby sme e, zabránili tiež odpojeniu sa súkromného sektoru To je samozrejme úloha strategických výborov. Je však jasné, ak by EIB robilo viac e, tých tzv. špeciálnych aktivít s vyšším rizikom, nezvyšovať e, celkový objem ich pôžičiek, pretože tentokrát Európsky e, investičný plán sa zaoberal indikátormi k objemu investícií, nie k celkovému objemu pôžiček. To je veľký rozdiel. Pokiaľ ide o PBI, zostávajú dôležité, e, je dôležité presne načetnúť ich úlohu tak, aby nezískali pozíciu súkromného sektoru. Dokonca ak i EIB je v tej následnej pozícii pre národné podporné inštitúcie, podľa mňa je to plýtvanie, pretože tieto verejné inštitúcie preberajú miesto súkromného sektora a podľa mňa by sa malo hľadať viac riešení, kde by to mali byť záruky e, európskeho typu a mala by to byť tá juniorská pozícia. Pritom nie je to názor všetkých v našom združení. Ďalšia otázka ako zabezpečiť, aby finančné nástroje e, dospeli k tým, ktorí to najviac potrebujú, e, než len k iným. Myslím si, že otázka politického rizika e, je veľmi dôležitá. Ja som nestretol investičných investorov, ktorí by, by to neoznačili za kľúčový problém, kľúčovú prioritu keď musia investovať v určitých regiónoch. Takisto s cieľom vyriešiť túto otázku. Samozrejme, že nárast úlohy národných eh, podporných bank je eh, obrovský. Oni majú prístup odlohlým miestam či klientom. Moja štvrtá otázka ďalej. Ako zabezpečiť eh, prístup k najmenším podnikom? Bohužiaľ, tu je veľmi ťažké čítať tie čísla. Môžem však vám povedať, čo si k číslam. 92,2 podnikov v Európskej únii sú mikropodniky. Predstavujú 29,6 zamestnanosti a 21 HDP. To sú naozaj mikropodniky. Moja poznámka teda, nezabúdajme, na mikropodniky. Všimol som si, že v programe, európske programy pre mikrofinancie sa ani toto tu nespomína. Ten pokrok. Mimochodom, sú tu medzery vo financovaní, takže naozaj je to na škodu, že nie je v dispozícii viac zdrojov. A nová platforma v kapitálová sa spúšťa E, názvo, pod názvom Elenos. Zaslúhuje si pozornosť. V troch bodoch moje závery. Poprvé, a už to povedala predrečníčka, treba finančné nástroje a granty e, vnímať odlečne. Aký prístup, ktorý nebude rozlišovať, e, zlyhá, sú splatiteľné, majú v sebe grantový element, je tam ale sprostredkovateľ, rôzne e, kontroly, zábezpeky, rôzna schváliteľnosť, dostatočný namiera tiež primeranosti, proporčnosti u kontrol a výkazníctva. Takže naozaj, len pokiaľ ide o veľkosť toho grantového e, elementu, a nie pokiaľ ide o veľkosť finančného nástroja, potom ďalšia otázka, prečo je tu taká veľká bitva e, o znovu použití fondov, keď sa vlastne nič nehovorí o fondoch za tým grantom. Moje druhé posolstvo, zjednodušenie a flexibilita. Tu len zopakujem slova predrečníkov. Je tu rastúci počet rôznych nástrojov, znie tu otázka, či tu nie je určitý prekryv brániaci dosiahnutiu kritickej masy a využitia všetkých potenciálnych synergií v týchto nástrojoch. Je tu množstvo e, hráčov, komisia, rada, parlament, EIB, EIF, finanční príjemcovia, národné banky. Ten zoznam je veľký, všetci majú iné pravidlá a právne základy. Je tu teda veľké riziko blokovania, pretože sú tu rozpory medzi týmito pravidlami. A hoc by tu i nebola blokáda, je tu riziko, že transakčné náklady budú privysoké pre množstvo hráčov. Ak chceme teda revidovať budúce finančné nariadenia, zjednodušenie znamená, že treba ten prístup zjednodušiť. Prečo sa na to nepozrieť z perspektívy malých a stredných podnikov? To by veci zjednodušilo. A moje tretie posolstvo, lepšie a viac používajme národné komerčné banky a inštitúcie prinášajú ten prístup z dola. Doplňa sa to tým ten postup z hora európskej inštitúcií. Dôležitá je kontinuita v pravidlách a v nástrojoch, pretože je tu vysoký, sú tu vysoké investičné náklady, ktoré treba amortizovať. Určite by chceli rovnaký prístup u všetkých e, zúčastnených, čo momentálne ešte neplatí. Ďakujem. Merci, alors. Ďakujem. A my e, teraz môžeme otvoriť kolo otázok, ktorí kolegovia si želajú položiť otázky. Máte otázky? Bola to vynikajúca prezentácia. Len snáď malá otázka. Hovorili ste o politikách NPBI, kto tieto politiky riadi, kto ich nadnáša? Hovorili ste o nepolitickosti. V každom prípade všetci vieme, ako fungujú veci v politickej aréne. Teda, kde sa realizujú práce <clears throat> práve pokiaľ ide o tieto politiky. To bola moja otázka. Ďalšie žiadosti o slovo. Donc vos messages sont... Takže vaše vystúpenia sú aj veľmi sústredené na potrebu zjednodušenia a, mm, a to v čo najväčšom mm, rozsahu v teréne. Takisto voláte po stabilite pravidiel, pretože to je jediný spôsob, ako E, zabezpečiť e, čitateľnosť a pokročiť v investíciách dlhodobého charakteru. Ale za vašimi návrhmi e, a za vašimi vystúpeniami je jasné, že E, vlastne e, tieto veci sa nedotýkajú priamo malých a stredných podnikov, že sú tu sprostredkovateľia a banky, ktoré poskytujú garancie a pôžičky, ktoré berú na seba to riziko. Máte pocit, že je tu skutočná mobilizácia, ktorú sme očakávali a ktorá by nám umožnila zaplniť investičný deficit, ktorým trpí Európa už 10 rokov? je tu e, dostatočná dôvera a nástroje, ktoré ste dostali e, k dispozícii, môžu celý tento proces urýchliť alebo ho nejakým spôsobom doplniť. E, je to lepšie ako dávať svoje garancie a pokiaľ ide o verejných investorov, tak možno by to bola príležitosť dekonsolidovať verejné investície, dekonsolidovať verejný dlh, aby mohli viesť svoje operácie prostredníctvom tých periférnych nosičov. A v týchto operáciách sú risky, ktoré ste vy zdôraznili. Je to riziko e, dôvery a v týchto operáciách výťazom alebo tým, kto získa, bude Európska investičná banka, ale bude to za dobrú vec. Ja nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže ak si želáte doplniť ešte vaše vystúpenia, pardon, nech sa páči, dávam vám slovo. Mám otázku, som z výboru pre regionálny rozvoj a pracujeme, moment... pracujeme na implementačnej správe. Dôležitá je implementácia finančných nástrojov. Preto ma veľmi zaujíma táto diskusia. Tiež práca celého výboru ako takého. My s komisiou a členskými krajinami veľa diskus, diskutujeme o tejto implementácii a vždy tak nejak dospejeme k rovnakému záveru, že všetko je prehnane regulované, neustále zmeny. Vy e, z praxe budete vedieť odpovedať, aké sú tie hlavné praktické prekážky je to o pravidlách štátnej pomoci. U nás v Chorvátsku, ak dávame inovačné granty lokálnym vládam a malým a stredným podnikom, majú 50%, ale tých ďalších 50% nedostávajú z finančných nástrojov, pretože je to štátna pomoc. Ide tiež o verejné obstarávanie. Čo tu môžeme e, zistiť, keď hovoríme o zjednodušení? Neviem, kedy dosiahneme tento systém, pretože tu máme vždy špecifické pravidlá, ktoré by z rôznych dôvodov tu mali byť, ale možno na úrovni týchto politických elementov. Ďakujem. Áno, tak to je želanie, ktoré si navzájom e, preberáme. Všetci si želáme e, zjednodušenie, ako keby bola Európa skamenela v pravidlách, právnych e, bázach a to vlastne znemožňuje príjmanie e, rozhodnutí včas a tieto e, oneskorenia potom spôsobujú istú inerciu. Je potrebné príjmať dobré roz, e, rozpočtové rozhodnutia, alebo takto nebudeme meniať peniaze. A z tohto hľadiska sme možno aj efektívny, ale to nie je práve ten cieľ, ktorý my sledujeme a ktorý my podporujeme. Takže teraz chcem poprosiť pánov Dibariho a Krejankúr, aby nás veľmi stručne e, poinformovali, aké sú ich reakcie na E, to, čo naši kolegovia tu spomenuli, či už pani Niriada alebo ďalší a teda potom prejdeme k záverečnej časti nášho vystúpenia veľmi rýchlo, pokiaľ ide o štátnu pomoc. My e, pri našich intervenciách na jednej strane používame reglementárny rámec, ktorý nám umožňuje poskytovať štátnu pomoc, Tie pravidlá sú relatívne dobre urobené a umožňujú vlastne pomáhať maximumu podnikov v tých najrizikovejších oblastiach a zároveň berieme do úvahy aj podmienky trhu e, spolu s aktérmi e, privátneho sektora. Situácia nie je taká zlá, ako by sa možno mohla zdať. A vo všeobecnosti ja si myslím, že pokiaľ ide o otázky E, sprostredkovania medzi Európou a malými strednými podnikmi, že je to ťažké. Ja si myslím, že a videli sme tu už isté zjednoduš- videli sme tu výzvu zjednodušovania a potom tu máme ďalšiu výzvu ekosystémy pre centrálne európske systémy a to je potreba adaptácie na národnej úrovni, e, potreba vyvinúť synergie medzi národnými a európskymi nástrojmi tak, aby sme mohli e, využiť tento pákový efekt. Tak, aby všetko dobre fungovalo. Je to ťažké, pretože tieto nástroje sú e, vytvorené na európskej úrovni. To znamená, že treba brať do úvahy 20 rozličných potrieb, ale e, to na úrovni aplikácie e, práve tieto nástroje poskytujú veľa možností pre jednotlivé krajiny a ja chcem pozdraviť úsilie e, týchto e, jednotlivých e, nástrojov Európskej investičnej banky. Pokiaľ ide o nás o, a o spravovanie týchto peňazí, tak my tu máme na dvoch vlastníkov štát a banku naše investície nikdy nevytvárime. My, my ich spolu vytvárame s našimi spolumajiteľmi a my pracujeme spolu s regionálnymi radami alebo pracujeme pre nich, poskytujeme im služby a tieto regióny sú prítomné aj v našom, riade, aj v našom riadení. To znamená, že my sme v službách verejnej politiky, či už národnej, regionálnej alebo európskej. Dominik, región môže priniesť e, ďalšie, ďalšiu reglementáciu, pri poskytovaní tejto pomoci. Áno, a to je to možné, ale ďalšie nástroje na to, aby mohol reagovať na miestne potreby, áno, je, je to možné. Pán Krejankúr. Ďakujem stručne k tej prvej otázke. Kto riadi politiky národných podporných bank a inštitúcií? Myslím, že do veľkej miery sú to vlády ich krajín, ktoré všetko stanovujú do e, súladu s ich národnými politikami, ale ak finančné inštitúcie prichádzajú zo strany EÚ, či už ide o zdieľané cez e, regionálne na štruktúrálne e, fondy, tak potom tam má prevahu EÚ politika a dúfajme, že medzi nimi nie je rozpor. Aspoň jedna vec je jasná že eh, z pohľadu svojej eh, úlohy eh, si za prioritu nestanovujú finančné výsledky a základné zisky svojich organizácií, čo je ten hlavný rozdiel s komerčnými bankami. No a potom, pokiaľ ide o otázku o úrovni EU, bola to skôr odpoveď než otázka, pán predseda ale celkom určite je veľa dôvodov, prečo je to e, dôležité. E, pomyslíme sa na všetky aspekty, e, ktoré možno nie sú tak nutne hneď aplikovateľné malé a stredné podniky, súvisia skôr s infraštruktúrou, ale predsa Únia kapitálového trhu je tu významná rovnako aj banková únia E, môžete mať e, e, riaditeľa, ktorý prichádza z nejakej inej krajiny. To môže zohrávať svoju úlohu a potom sekuritizácia No a druhá časť vašej otázky sa týkala toho, či to vlastne odpovedá na otázku a či toto je naozaj ten problém. Nož, kto som ja, aby som na to odpovedal? Európsky investičný plán alebo tzv. Junckerov plán nie je jediným e, poskytovateľom finančných nástrojov a vďaka Bohu za to tým najdôležitejším e, ten najvždyšší pilier tam nie je. E, Tých sa to aj štruktúrálnych reform, teda celkového investičného rámca, ktorý umožní investorom, aby prišli a podporovali dopyt, ale okrem toho tu máte aj pravidlá e, Bazília, kapitálové požiadavky, ktoré majú umožniť bankám um, tie, uh, ten e, efekt vytvoriť a podobne. No a na záver k uh, tým bariéram pán uh, Dubarry poskytol odpoveď zo strany jedného z operátorov na trhu. Ja si nemyslím, že Ide tu viac štátnu pomoc alebo uh, reporting. Skôr tu ide o všetky pravidlá. Ja osobne som sa pozrel napríklad na orientačný uh, dokument, ako skombinovať štruktúrálne fondy z FC. Začala ma bolieť hlava, ešte som sa ani nedočítal ku koncu. E, je mi to veľmi ľúto. No a medzi našimi členmi Máme 4-5 e, e, e, veľkých inštitúcií, ktoré majú veľa zamestnancov, ľudí, ktorí si môžu dovoliť sa týmto prepracovať, ale v menších krajinách s menšími inštitúciami s rovnakou úlohou a rovnakou misiou si to jednoducho nemôžu dovoliť. Je to obrovská investícia. Uvediem len jeden príklad na opačnom extréme spektra. Mikrofinancovanie, ktoré som spomenul. Mrtnou inštitúcie mikrofinancovania majú približne 5 až 15 ľudí v priemere. A e, e, žiada sa od nich podpísať kontrakt s inštitúciou EÚ, e, na čo potrebujú zaplatiť právnika. Nemajú ani len právnika, aby sa E, pozrel na takto hrubú e, e, zmluvu, ktorú by mali podpísať. No a rozhodnú sa radšej, radšej sa tomu vyhnúť, pretože je to síce zaujímavé, ale je to veľmi drahé. <laughs> Takže Európska únia vlastne zabíja pracovné miesta, pretože treba multiplikovať expertízy, aby sa pripravili príslušné zložky, aby sme odpovedali na uh, žiadosti a želania komisie. Je pravdou, že my sa topíme pod e, týmito normatívnymi e, mystériami, len aby sme povedali, že sme rešpektovali pravidlá, keď výsledok je katastrofický, stačí, že sme rešpektovali pravidlá. My teraz musíme uzavrieť e, túto druhú časť, aby sme prešli k záverečnej e, diskusii ktoré budú uvedené dvoma vystúpeniami. Každé bude trvať 10 minút. Prvý vystupujúci je pán Simus May, vy už ste ho pred chvíľou počuli. On je konzultantom na konkurencie, schopnosť a členom Banking Public Forum of Ireland a founder of International Small Business Alliance. A potom si vypočujeme Remyho Šariera, ktorý sa vyjadrí v mene Európskej investičnej banky. Takže pán Maj, nech sa páči, dám vám slovo. Yes, Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste nám dali príležitosť uh, vyjadriť sa dnes. No, bolo to veľmi zaujímavé popoludne. Môžem hovoriť viac o Írsku a iných krajinách, pokiaľ ide o banking, ale malé podniky na nich sa často zaobudalo veľa rokov v Írsku a tieto finančné nástroje a podpora EIB zo strany EÚ pre nie sú veľmi podporujúce. Ale možno sa pri, len pridať k tomu, čo tu zaznelo v tejto súvislosti. Pokiaľ ide Írsko. Malé stredné podniky máme veľké problémy. Aby ste pochopili írske hospodárstvo, ak e, e dáme nabok e, priame zahraničné investície, mnohí argumentujú, že sme daňovým rajom pre veľké korporácie, či je tomu tak alebo nie, to nie je otázka na dnes. Aké teda tieto príjemy ak e, teda tejto preme... To už ste povedali veľa, že existujú štáty, ktoré sú daňovými rajmi pre e, štáty. Ja e, e, nehovorím, že je tomu tak, hovorím, že mnohí hovoria, že tomu tak je, ale ak e, vezmeme e, priame zahraničné investície, tak Irsko je vlastne krajinou veľkých potrieb a kontrast medzi irským bankovým e, e, trhom a napríklad e, Nemeckom je rozdiel, že to, to rozdiel je tu obrovský. Nemáme žiadne verejné bankovníctvo, komunálne máme kreditné únie, tie sú veľmi obmedzené, nemôžu požičiavať malým a stredným podnikom. Je tam výška na, je tam obmedzenie na výšku úveru a nemôžu financovať hypotéky. Problém kolapsu našich bank jednoducho nemôžeme podceniť. To, čo v Írsku robíme, e, je, že e, rozmýšľame, ako ich znova postaviť na nohy, e, takže dovolujeme im dávať najvyššie Eh, úvery, eh, úroky, pýta sa na vyššie úroky v celej Európe. A to je kontraproduktívne. Nejako to nepomôže našim eh, mikropodnikom a malým a stredným podnikom. Problémom je, že my sme veľmi malá krajina. Tieto banky, ktoré tu máme, to pol piliera, tie jednoducho pomáhajú mnohým malým a stredným podnikom k bankrotu každý týždeň. Z iných eh, zdrojov eh, eh, získajú ľahšie, ľahšie firmy financovanie než od bank. A mm, Transparency International Eh, čo povedali oni ku kolapsu bank. Eh, povedali, že úlohu zohrávala nezatočná regulácia a korupcia. Transparency International eh, povedali, že právna a korupcia, ktorá má veľa fóriem, ako tá, tá bola veľmi dôležitá. Manipulovali sa tam e, informácie e, e, v osobnom záujme, nerešpektovalo sa informovanie vo verejnom záujme. A toto sú tie problémy. Takže Írsky strategický investičný fond a strategická banková korporácia v Írsku čo robia. Tieto peniaze e, sa neprefiltrujú momentálne tam, kde by ich bolo najviac treba k malým a stredným podnikom. Ehm, e, e, napríklad prechádzajú z EIB e, a Írskou národnou bankou. Veľmi málo ľudí e, v Írsku e, teda nemalo problémy a teda tie majú požiadať e, o e, e, financovanie, ktoré takto prechádza cez Írsku banku a EIB, napríklad FC, to sú prostriedky z Európy, ktoré majú byť poskytnuté tretím stranám a ďalším investorom, ale ich navrátam je 12, 13, možno 20 E, takéto, e, takéto postupy ne, jednoducho nebudú fungovať. E, malé stredné podniky v Írsku platia najvyššie úroky v Európe 12 až 15 to je naozaj maximum v Európe. Je aj iná cesta, ale zdá sa, že my v Írsku o nej nechceme hovoriť a to by bolo zaviesť verejné a komunitné financovanie. Je to naozaj úplne odlišné od situácie v Nemecku. Vieme, že v Nemecku Eh, viac než 70 eh, nemeckej ekonomiky je financovaných verejným a komunitným financovaním. To je, fa- eh, to je fantastické. U nás 95 robia 2,5 pilierové banky a tie sú naozaj známe teda svojou kompetentnosťou a svojim hľadom. Takže e, náš mikrosektor a sektor malých a stredných podnikov v Írsku, e, jemu sa nebude dáriť, pokiaľ sa nezmení situácia v oblasti e, komunitných bank a národných bank. Vyvstáva tu otázka, prečo úspech vlády obmedzujú takúto možnosť Kreditná e, únia v Hírsku e, má e, veľa peniazí, ale nemôže ich požičiavať, pretože bojuje s obmedzeniami. Diskutoval som o tom s niektorými z ľudí, ktorých som tu dnes stretol. Pomôžu nám pozrieť sa na štruktúru v Írsku a mm, mm, začnú podporovať možnosť vytvorenia e, takéhoto e, bankového sektora, ktorý by nebol orientovaný na zisk v Írsku, ktorý by pomohol vidieckému e, Írsku prosperovať a mohol by pomôcť postaviť na nohy naše vlastné, pod nich naše vlastné firmy. Ak by sa nám to podarilo, tak naša budúcnosť by bola dobrá a samozrejme som k dispozícii pre akékoľvek otázky. Ďakujem, pán Maj. E, vy nám tu predstavujete bankový systém, ktorý mal ťažkosti pri e, rozdeľovaní kreditov e, v teréne na úrovni malých a stredných podnikov v dôsledku úrokov. A teraz si vypočujeme pána Remy Šarniera, ktorý nám možno bude vedieť povedať, aká je plynulosť tohto systému, aká viskozita alebo vzlínavosť v niektorých krajinách existuje. Nech sa páči, dám vám slovo. Ďakujem. Musím povedať, že sa chcem poďakovať za to, že sme dostali možnosť prispieť e, k tomuto semináru. Ja sa volám Remy Šarie a pracujem pre Európsky investičný fond, ktorý je filiálkou Európskej investičnej banky. 30 vlastní z neho Európska komisia a spolu so svojím tém, tímom vyjednávame o finančných nástrojoch, ktoré sú v konkrétnych e, prípadoch vyberaní komisiou a EIB, napríklad v rámci Horizontu 2020 alebo v rámci EFSC a, alebo aj v rámci toho, čo niekto označuje ako tzv. Junckerov plán EIF. Je inštitúcia, ktorá sa sústreďuje vo veľkej miere na malé a stredné podniky. Máme výskumný tým, ktorý sa aspoň dvakrát ročne zaoberá konkrétnymi problémami, ktorým čelia malé a stredné podniky pri získavaní finančných prostriedkov. No a vždy dospejeme k tomu istému záveru. Malé a stredné podniky čelia situácii, kde Chcú napríklad aj na dobrý projekt e, získať nejakú požičku, tak je to problém. Záruka je pre nich naozaj veľmi ťažko získateľná, pokiaľ ide o kvitu. Vieme, že malé a stredné e, podniky sú podkapitalizované. Dám vám údaj, keď hovoríme o rizikovom kapitále a objeme v Európe, tak to je 4 miliardy tak toto bolo zverejnené e, pre celú Európu, to platí a je to v USA napríklad viac ako 10 násob, existuje 10 násobok tohto objemu, čiže tu máme reálny e, problém malých a stredných podnikov pri získavaní ekvity, kapitálu a pôžičiek. Zo strany EIB a EIF my nepracujeme priamo s malými a strednými podnikmi, ale pracujeme s nimi nepriamo, prostredníctvom partnerov, e, ktorých ste tu práve počuli, ako to popisujú. Sú to obchodné banky, úverové inštitúcie, národné podporné banky a tak ďalej. Naša spolupráca s nimi je veľmi dobrá a, možno, a, a pracujeme s nimi tak, aby bolo čo najlepšie odblokovávať finančné nástroje únie. Aby ste mali predstavu ohľadne financovania v roku 2015, EIB má za sebou 20 miliard eur, čo je asi 240 tisíc malých a stredných podnikov, ktoré dohromady zamestnali viac ako 5 miliónov ľudí. Čiže to je významné číslo. No a teraz ešte k tým európskym finančným nástrojom. Musím priznať, že finančné nástroje smerom k malým a stredným podnikom fungujú veľmi dobre. My máme skôr nedostatok finančných prostriedkov zo strany Európskej komisie a nie, že by sme tých peňazí mali e, veľa. Napríklad Kosm sa začína zaoberať rizikovými malými a strednými podnikmi, ktoré e, ťažko získavajú prostriedky. Inofin to je tiež veľmi úspešný nástroj, ktorý sa zaoberá inovatívnymi malými a strednými podnikmi a tu je naozaj potrebné tú inovatívnosť zadefinovať. To sú podniky, ktoré skutočne vytvárajú tie pracovné príležitosti v praxi a teraz počas nášho stretnutia možno nejakých 500 malých a stredných podnikov dostalo pôžičku na základe finančných nástrojov únie. To je naozaj nie až také malé číslo. Po deviatich mesiacoch Junckerovho plánu tento e, plán funguje už 36 mesiacov a my môžeme povedať, že sme podpísali alebo schválili transakcie, ktoré znamenajú 83 miliard investícií v Európe, Čiže musím povedať, že pokiaľ ide o načasovanie, tak tam to funguje veľmi dobre. No a pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak tu musím povedať, že pravdepodobne toto všetko bude plne implementované o rok skôr, ako sme pôvodne plánovali. Teraz sme odsúhlasili transakcie v 26 krajinách z 28. Bohužiaľ chyba tam Malta a Cyprus, ale dúfajme, že v priebehu roku budú aj oni pokrytí. V Írsku tu ide o Bank of Ireland, ktorý ťaží z to, ktorá ťaží z tohto nástroja a potom tieto prostriedky môže poskytovať malým a stredným podnikom v Írsku. Čiže toto všetko by malo e, byť dohromady určené pre 130 tisíc malých a stredných podnikov a vďaka e, podpore komisie môžeme našu kapacitu ešte navýšiť. My sme už podpísali zárukové operácie s viac ako 70 subjektami, z ktorých viac ako 70 je v súkromných rukách, čiže Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko a Taliansko sú v očiach verejnosti tými najväčšími príjemcami, ale ak sa pozrieme na výsledky per capita, tak to máme Slovinsko, Estónsko. No a samozrejme, že sú tu ešte aj ďalšie potreby, ktoré je potrebné riešiť, a to najmä v oblasti mikrofinancovania, kapitálu, a tam spolu s komisiou a s EIB e, teraz spolupracujeme na vytváraní nového nástroja v rámci EFSI. E, jeden z týchto nástrojov sa týka mikrofinancovania, druhý equity. No a potom tu máme ďalší nástroj, ktorý bude čoskoro k dispozícii, najmä pre, tie, e, kult, pre kultúrny sektor malých a stredných podnikov. A tu by som rád podotkol, že pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak naozaj sa im darí to rámcové nariadenie, to je pravda, nie je vždy najjednoduchšie, takže prečo my chceme poštový kód malého stredného podniku od banky. My to jednoducho potrebujeme. Tento, tento kód, aby sme mohli vlastne našu činnosť vyvíjať na tejto úrovni ale pre banky sú tieto informácie záťažou. Najlepšie finančné nástroje sú tradične tie, kde malé a stredné podniky si spolu s komisiou zasadnú za stôl a aj s finančnými prostredkovateľmi, bankami a tak ďalej a hľadajú nedostatky na trhu a keď ich zistia, tak hľadajú možnosti, ako možno podporovať tie unijné politiky. Kredit Europe pre úverové a kultúrne inštitúcie, to je taký dobrý príklad. Tu sme začali s malými a strednými podnikmi, oni začali hovoriť vždy, keď idem do banky, tak sme počuli vždy to isté, vy ste nehmo, máte nehmotné aktíva, nerozumieme vášmu podnikaniu, ako to e, vyzerá s tými distribučnými právami, vlastníckými právami a tak ďalej Môžete nám dať ako záruku svoj vlastný dom? Áno, takže toto je to priemyslové odvetvie, priemyselné odvetvie, ktoré dosť skúša, pretože nie každý malý a stredný podnik má vlastníka, ktorý môže dať do zálohu svoj vlastný dom ako záruku. Je samozrejme, že dnes medzi tými zdieľanými e, riadiacimi nástrojmi a centrálne riadenými nástrojmi existujú rozdiely tam sú vlastne tie fondy ESIF, Common Provision Regulation, tam, sú tie, tam je tá implementácia komplikovanejšia. Je to taký obtia, je tam vlastne obťažné premeniť tieto nástroje na skutočné finančné nástroje. Príslušné nariadenie ako také je dosť obťažné. Na záver by som chcel povedať, že finančné nástroje sú definitívne niečím, čo je veľmi užitočné. E, pozrime sa na dopyt zo strany úrokových a finančných inštitúcií. 1 euro verejných peňazí generuje 15 až 20 eur v pôžičkách a pôžičky znamenajú zamestnanosť, investície, výrobu a tak ďalej. Čiže toto všetko my podporujeme. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem vám, pán Šarie, za vaše vystúpenie. My sme sa dostali na záver nášho vypočutia a teraz chcem pani e, Gardia Zabal a pani e, Liach požiadať o mm, nejaké závery z týchto vystúpení a prosím vás, aby ste uzavreli toto veľmi zaujímavé vystúpenie aby sme sa pozreli, že či Európska únia skutočne je v súlade so svojimi cieľmi, pokiaľ ide o financovanie malých a stredných podnikov, teda aby jednak vytvárala pracovné miesta a rast. Ďakujem, pán predseda, hovorí pani Gardia Zával. Ďakujem aj všetkým vystupujúcim. E, cieľom tohto vypočutia bolo vypočuť všetkých aktérov, ktorí sú zapojení do riadenia a spravovania finančných nástrojov. Ja si nemyslím, že môžem túto záležitosť uzavrieť, ale odznelo tu viacero slov, ktoré sa v rozpráve stále opakovali, ale sú to slova, ktoré sa neopakujú len v debate o finančných nástrojoch, ale hovorili sme aj o finančnom rámci, tie isté slova sa ozývali a keď sme hovorili o Európskom investičnom pláne, to isté sme počuli flexibilita, zjednodušenie a pridaná hodnota. Je pravdou, že veľa vecí sa zlepšilo v porovnaní s minulým, minuloročným e, mandátom. Už vtedy sa tieto slova objavovali a je pravdou, že veľa sa už urobilo v oblasti zjednodušovania a vďaka tomuto zjednodušovaniu a pridanej hodnote týchto investícií už máme e, aj dnes sme si vypočuli číselné údaje, ktoré poukazujú na to, že toto financovanie funguje, ale je pravdou, že e, ak budeme pokračovať v zjednodušovaní, ak budeme lepšie tieto finančné nástroje definovať, tak a keď ešte pridáme tú flexibilitu a keď si to zadefinujeme na celoeurópskej úrovni, to je dobré, ale keď sa toto všetko potom musí prispôsobovať na situáciu v teréne, tak všetky tieto čísla, ktoré tu zaznievajú zo strany Európskej E, komisie Európskej banky a investičných inštitúcií, tak budú ešte vylepšené. My musíme naďalej pracovať na revízii finančného rámca a na revízii finančných nariadení. Takže my určite v budúcich mesiacoch budeme ešte mať detailnejšie poznatky o tejto oblasti. Teraz E, dnešné stretnutie bolo také všeobecnejšie, ale teraz sa musíme zamerať na konkrétne problémy, na detaily, na to, ako to e, preniesť do nariadení a do politík, tak aby sme splnili ciele, e, ktoré pred sebou máme. Ďakujem. I'd like to thank uh, Rubio for all her, for all her, uh... Ďakujem uh, veľmi uh, pekne kolegyni Gadia Zabal za pomoc pri organizovaní a samozrejme nášmu uh, pánovi predsedovi. Chcem len uh, objasniť to, čo povedal uh, posledný uh, rečník uh, k situácii v Írsku. Um, Národná banka Írska tých minulosť v oblasti poskytovania úverov bola, to bolo naozaj strašné. Boli tam problémy naozaj s poskytovaním naozaj nových peniazí, takže tam obrovská nedôvera v oblasti komerčného bankovníctva. A toto by sme mali mať na pamäti. Malo by to byť o našich mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch Nejde to o podpore e, komerčných e, bank, ide tu o podpore zamestnanosti, na to by sme sa mali sústrediť. To je jeden z cieľov, na ktorých všetci by sme mali pracovať. A mal by nám ísť aj o zjednodušovanie postupov. Neviem, prečo by sme e, sa tam nemali zhodnúť už pri, a vložiť to už do revízie bezúčného finančného rámca, keďže je nám to všetkým jasné, to je také silné posolstvo a páči sa mi aj e, tento prístup e, bottom-up e, zo spodu nahor, nie aby veci prichádzali z vrchu nadol. Takže pre mňa to bolo naozaj zaujímavé popoludne. Dozvedela som sa o tom, čo funguje, čo možno nefunguje. Viem, o ktoré, do ktorých vecí sa musím viac začítať, viesť dialog s inými krajinami v oblastiach správnych postupov. Nechcem už e, vás zdržiavať. Ďakujem e, všetkým e, rečníkom za ich vynikajúce príspevky a všetkým želám pekný večer. Že... Ďakujem. A ja sa pridávam k poďakovaniu, ktoré tu odznelo a chcem sa poďakovať pani Garia Zabal Rubial a pani Liach, ktoré E, trvali na tom, aby sme zorganizovali toto vypočutie ohľadne financovania malých a stredných podnikov. Hovorilo sa tu veľa o zjednodušovaní, my sme poslanci a možno, že aj my sami by sme mali, keď sme vyzvaní, aby sme sa podielali na príprave e, reglementárnych textov a e, smerníc, aby sme ich písali jednoduchšie, pretože niekedy potom nás môžu podozrievať, z protirečivosti. Takže mali by sme byť konzekventní. Ďakujem vám všetkým hosťom, vystupujúcim e, za to, že ste e, sa dnes e, popoludní takto vyjadrili v prospech našej viery v malé a stredné podniky.